zlepšenie inovácií a e, hospodárskeho rozvoja v budúcom e, spravovaní európskych polnospodárských podnikov. Slovo má spravodajca Vitema a to na 4 e, minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, vždy tu hovoríme o problémoch, ale jednou z najväčších príčin tohto problému je politika Mali sme veľké šance, mali sme veľké príležitosti a poľnohospodári ich chceli využiť. Chceli jednoducho využiť tieto príležitosti a práve o tomto je moja správa. Chcel by som poďakovať e, pánu komisárovi za to, ako pomáhala komisia s touto správou v zmysle skúmania diverzity, vody a rôznych ďalších zdrojov. Máme nové výzvy, ktorým teraz čelíme a môžeme týmto výzvam čeliť v poľnohospodárstve prostredníctvom inovácie. To e, vytvorí lepšie potraviny, prinesie nám to lepšie životné prostredie a väčšiu diverzitu. Som na to veľmi hrdý. Farmárom musíme dať to, čo si zaslúžia, nie menej ani nie viac. Poľnohospodári možno potom začnú využívať menej pesticídov, menej organických hnojív a práve týmto spôsobom môžeme pomôcť poľnohospodárskému odvetviu tak, aby mohli naozaj produkovať potraviny pre celý svet, aby mohol zachrániť, aby mohli zachraňovať životné prostredie a poľnohospodári, aby toto všetko mohli urobiť, musíme pre nich otvoriť brány inovácií v poľnohospodárskom odvetví. Potenciál poľnohospodárstva ešte nebol naplnený. Poľnohospodári môžu urobiť oveľa viac, než robia doteraz, ale musíme im na to poskytnúť priestor. Musíme zabezpečiť, že sa im do cesty nestávajú prekážky, pri používaní nových technológií musíme myslieť na to, ako dosiahnuť ciele, ktoré sme si pre seba vytýčili. Potrebujeme inováciu adaptovať a to nie je otázka kontrolovania opatrení. Hovoríme o skutočnom príspevku, ktorý môžu poľnohospodári priniesť pre životné prostredie a pre nás všetkých. Zabezpečme, aby mali priestor na prispôsobenie sa a adaptácie novým cestám, spôsobom poľnohospodárstva. Potom bude môcť poľnohospodárstvo ovplyvniť hospodárstvo a ekonomiku, bude môcť zachrániť životné prostredie a prispieť k lepšiemu typu hospodárenia. Môžeme pritom využiť aj tzv. integrované poľnohospodárstvo, ktorým pomôžeme znížiť emisie CO2. A preto si myslím, že Posolstvo, ktoré chceme vyslať, je jasné. Budúcnosť poľnohospodárstva je tu. Nemali by sme zameškať, pokrivkávať za vývojom. Toto odvetvie musí kráčať ruku v ruke s vývojom. Teším sa na možnosti, ktoré poľnohospodári z mojej správy využijú a obraciam sa na každého z vás, aby ste ma zajtra podporili, aby sme dali poľnohospodárom tú podporu, tú dôveru, ktorú potrebujú, aby mohli využiť svoju erudíciu, a zlepšiť poľnohospodárstvo na prospech nám, nás všetkých. Ďakujeme. Siedmi ľudia sa prihlásili do slovo v rámci spontánnej rozpravy, nazývanej Catch the Eye. Prvý, prvou je pani Mariana Petir, ktorá sa takto prihlásila do rozpravy. Vážená pani predsedajúca. Pokračujúca implementácia spoločnej poľnohospodárskej politiky a vyrábanie potravín vysokej kvality pre európskych konzumentov, mm, inovácií vo v poľnohospodárstve technologické inovácie sú nevyhnutné, ale nesmieme zabúdať ani na inovovanie financovacieho systému a systému riadenia v poľnohospodárstve. Toto všetko musí prispieť k zabezpečeniu dodávok potravín v Európe. Som rada, že boli prijaté moje pozmeňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú úlohu malých a stredných rodinných e, podnikov poľnohospodárskych, ktoré sú zásadným príspevkom trvalej udržateľnosti vidieckých oblastí a zachovaniu kultúrneho dedictva. Na rozdiel od priemyselnej poľnohospodárskej produkcie, ktoré, ktorú, ktorú vidíme na iných kontinentoch, európske poľnohospodárstvo sa sústreďuje na spotrebiteľov, na konzumentov na globálnom trhu e, to všetko vidno a tento vzťah medzi výrobcom, výrobcami potravín v Európe a spotrebiteľmi dúfame bude pokračovať. Teraz pán Serena Santos, nech sa páči, máte slovo. Inovácie v poľnohospodárstve si vyťazujú peniaze a je to dôležité pre rozvoj. Aj tento rozvoj je dôležitý pre hľadanie e, riešení. Potrebujeme inovatívne riešenia ako napríklad táto, toto precízne polnohospodárstvo. Malo byť v záujme všetkých podnikov. Potrebujeme tu a teraz finančné prostriedky, aby aj malé finančné podniky, e, polnohospodárske podniky mohli byť činné inovatívne. Ide o zamestnanosť, e, e, takisto klimatické zmeny, ktoré treba zohľadniť a preto zdroje treba použiť racionálne. Na to potrebujeme inovatívne riešenie na základe technológií. Potrebujeme inú víziu než tradičná vízia. Polnohospodári musia byť v centre pozornosti. aby sme mohli všetko spoločne začleniť. Ο εξυγχρονισμός των μικρών παραδοσιακών και βιολογικών a tradičné polnohospodárske, predovšetkým tie ekologické polnohospodárske podniky sú jedinou odpoveďou na americký e, poľnohospodársky model. E, mnohí v Európe sa snažia nám ho vnútiť, e, ale len pre veľké podniky je to prospešné a zodpovedá to lobbystom Eh, niší to však naše zdravie, životné prostredie a budúcim generáciám to nedáva možnosti dobrej obživy, pretože často sa stalo, že tieto eh, rodinné podniky eh, sa udržali pri živote, ale práve toto musí Európska únia podporovať. Úpravy, ktoré prinášajú TTIP, to nám nepomôže. Myslíme si, že všetko to, čo americké a európske nadnárodné spoločnosti podporujú, to bude rozhodované na európskej úrovni. Väčšina veľkých eh, hospodárstiev sa jasne priklonila, ale tie tradičné eh, výrobné reťazce v Európe jednoducho to nebudú môcť eh, prežiť. Ďakujeme. Inovácie zostávajú hlavnou prioritou e, pri výzvach, ktoré dnes má polnospodárstvo, klimatické zmeny, e, e, náraz dopytu po potravinách, populačná explózia. To všetko vedie k potrebe podpory inovatívneho polnohospodárstva, aby sa zvýšila produktivita, trvalá udržateľnosť sektoru. Inými slovami, poľnohospodári budú potrebovať vyrábať viac e, z menej Eh, východiskových. Eh, dôležité je, aby sme eh, neboli takí skromní ako doteraz. Výzvy, ktoré tu máme pred sebou, znamenajú snahu podporiť transfer vedomostí od výskumníkov k poľnohospodárom, využitie inovatívnych techník, aktualizácia relevantnej legislatívy, ako i vytváranie nových metód financovania. Kolegovia, Väčšina polnohospodárských podnikov dneška eh, majú málo dočinenia alebo spoločného s polnohospodármi z 50. Eh, rokov. Polnohospodárske podniky tých čias sa veľmi líšia od dneška. Ďakujeme ďalším rečníkom. Je pán Sebastian. Buonanit. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Hovoríme o naozaj veľmi dôležitej téme. Téma inovácie pre polnohospodárstvo kľúčová. Áno, je to jeden dôležitý kliny, ktorý zabezpečí to, aby tento sektor nestal na bokrej krízy. Ehm, je tu ešte veľmi veľa ďalších politik, ktoré schválila Európska komisia. Ehm, táto inovácia má mnoho rôznych perspektív a práve preto by som eh, chcela, aby spravodajkyňa jasne vytýčila, že inovácie a udržateľnosť to nie je jedno a to isté. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že polnohospodárstvo sa musí zbaviť závislosti na agrochemikáliách. Ehm, je dôležité, aby sme na úrovni polnohospodárov využili maximum toho, čo nám používa, ponúka biodiverzita. Dôležité je nevrácať sa do minulosti, ale je dôležité pozerať na budúcnosť so zodpovednosťou a tam smerovať aj výskum, hľadať účinný a trvalý spôsob polnohospodárstva, ktoré zabezpečí trvalé a stabilné stravovanie populácie. Je dôležité, aby sme dokázali využiť všetky sily a potenciál, ktorý nám príroda dáva a ktorý sme tak dlho ignorovali. Ďakujem pekne pekne. Next speaker, Mr. Sani. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Sani. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, súhlasím s tým, že inovatívne technológie v polnohospodárstve eh, sú veľmi dôležité a naozaj potrebujeme vhodne načasované a dostupné informácie od komisie, aby sme dokázali eh, zabezpečiť to, že verejná mienka sa neotočí proti tomuto projektu. Ďalšou témou je to, že potrebujeme vytvoriť lepšie prepojenia medzi výskumom a medzi praxou, teda denodennou realitou na farmách. Podobne ako sme mali predchádzajúcu diskusiu e, v parlamente, e, keď sme hovorili o tom, ako nahradiť glyfosát. Svet sa nemení. Je dôležité uvedomiť si, že e, tu je jedna vec, že prebiehajú diskusie v parlamente, druhá vec je, čo o tom vedia farmári. Komisia by teda mala e, klásť oveľa väčšiu pozornosť e, tomu, ako sa majú informácie o inováciách šíriť a distribuovať medzi farmárov. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, polnospodárstvo je kľúčové preto, aby sme dokázali zabezpečiť základný pilier udržateľnosti. Je dôležité, aby sme sa na to pozerali cez No, cez túto prizmu pozerali na celé polnospodárstvo. Polnospodárstvo už nie len o tvorbe tovarov, je to multifunkcionalita, transformácia produktov, priamy predaj, na agroturizmus. To všetko sú pridané hodnoty a ďalšie produkty, ktoré polnospodárstvo tvorí. Musíme si uvedomiť, že je dôležité využívať maximum informačných kapacít a modernej doby, ktoré, ktorá ponúka nové možnosti pre rozvoj polnospodárstva. Je dôležité maximálne optimalizovať výrobné systémy a zároveň eh, inicializovať aj zabezpečenie alebo využívanie presného moderného polnohospodárstva a obrábania pôdy. Dôležité je takisto si uvedomiť, že eh, je nevyhnutné modernizovať polnohospodárske výroby a techniky výroby. Ja som tohoto veľkým zastancom. Je dôležité, aby sa polnohospodárstvo stalo atraktívnym povolaním pre mladých farmárov. Práve preto by komisia mala naozaj spraviť viac preto, aby podporila inovácie v polnohospodárstve. Ďakujem pekne. Ďakujem, tým uzatváram bod Catch the Eye. Teraz dávam priestor komisárovi. Pán komisár Hogan, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať spravodajcovi pánu Huitemovi, ktorý vypracoval správu o posilňovaní inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov. Poznám pána Huitemu, viem, že sa zaujíma o rozvoj poľnohospodárstva. Je to niečo, čo máme spoločné a čo podporujem. Výzvy, ktoré, ktorým čeli poľnohospodárstvo, sú také veľké, že naozaj inovácia a technológie sú kľúčové. Prečo je inovácia taká dôležitá? Inovácia umožňuje tomuto odvetvi, aby vytvoril nové produkty, nové produkčné metódy, služby a vie sa postaviť výzvom, ako, je, ako sú klimatické zmeny a iným spoločenským problémom, ktoré sú v oblasti životného prostredia a v oblasti hospodárskej súťaže. My všetci zabezpečujeme dodávky potravín, potravinovú produkciu, ktorá je efektívnejšia. Páčia sa mi návrhy, ktoré pán Hujtema navrhuje vo svojej správe a komisia, ktorá sa zaviazala urobiť kroky vo vzťahu k manažerských systémoch vychádzajúcich z počítačových systémov a potreby stimulovať eh, IPM, integrovaný manažment riadenia alebo proti škodcom. Takisto sa angažujeme v oblastiach, ktoré majú lokálne riešenia, pretože tu ide aj o subsidiaritu. Komisia nie vždy je práve tou organizáciou, ktorá má riešiť. Sú tu ešte národné, regionálne ustanovizne, nové praktiky, nové techniky a inovácia. E, to je niečo, čo podnecuje napredovanie a progres. Ako sa odráža inovácia v tvorbe politik? Výskumná politika v rámci Horizontu 2020 stimuluje a podporuje inováciu. Horizont 2020 je rámcový program Európskej únie pre výskum a inováciu a najväčšia podpora eh, pre poľnohospodárstvo a lesníctvo eh, pôjde z tohto zdroja, lenže to je prepojené s inými výzvami v spoločenstve, ktoré sa týkajú napríklad vody, mora, biohospodárstva a ďalších tém. Do roku 2017 plynul program, ktorý sa tiež zaoberal podrobne tými témami, ktoré sa objavili aj v horizonte 2020. Náš pracovný program v roku 2016 a 2017 pridelil 80 miliard eur na tieto účely a 3,7 miliardy pridelila komisia na jednotlivé okruhy, napríklad tie, ktoré spadajú pod spoločenské výzvy. Venujú sa tomu príslušné útvary, generálne jediteľstvo pre poľnohospodárstvo, napríklad už vynaložilo 5 miliard eur a mnohé aktivity boli už naprogramované v roku v období 2014 až 2017. Je tam 71 tém a milióny eur boli vynaložené na financovanie týchto projektov. 112 projektov beží, ďalšie začali v apríli, 22 sa začnú v blízkej dobe a ďalšie projekty sú v procese prípravy. Ďalší program, ďalšie programovacie obdobie, ktoré začne v septembri 2017, máme už mm, programy rozvoja vidieka a konkrétne programy nastavené. 300 pilotných programov bude v 22 členských štátoch bežať. Toto sa možno e, dá vnímať ako fragmentovaná implementácia programu rozvoja vidieka, ale ja by som povedal, že to je práve silná stránka takejto aplikácie. Môžeme na, v celej Európe podporiť pro, také programy, ktoré sú vhodné pre miestne podmienky. Nemôžeme všetko sa snažiť nastrčiť na jedno kopito, musíme kriticky prehodnotiť naše instrumentárium a rozmyslieť si, kde čo aplikovať. Minulý týždeň som bol na neformálnom stretnutí eh, ministrov poľnohospodárstva a jeden z týchto ministrov bol v Eindhovene na, na výstave potravinárskych e, produktov. Bolo tam vidno niekoľko veľmi krásnych technologických inovácií. A mnohí, ktorí ste dnes hovorili o týchto témach, e, by ste mohli vidieť praktické aplikácie na tejto výstave. Nepotrebujeme nič viac, len využiť tieto možnosti, ktoré aj pán Hujte má spomenul vo svojej správe. Ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán komisár, vážení kolegovia.